Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Ams... Irak únosy a týranie žien. Prosím, nezabúdajte na to, že budeme musieť byť veľmi prísni o dodržiavaní rečníckého času a budeme musieť prerušiť rečníka, ak prekročí rečnícky čas. Myslím, že je to pochopiteľné, pretože mm, Máme viac ako 18 rečníkov a obmedzený čas. A ako prvý dostal slovo pán Campbell Bannerman. Ďakujem pekne, predseda. Ja ako predseda delegácie pre vzťahy s Irakom vítam vytvorenie novej vlády jednoty v Iraku a predkladám podporu našej delegácie, aby sme vybudovali spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá ochraňuje a podporuje práva žien. Ja odsudzujem barbarské vraždy, znásilnenia, sexuálne násilie a mučenie, ktoré vykonávajú a páchajú, pácha ISIS v Iraku. To e, sú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Tieto teroristické činy proti ženám a dievčatám, ktoré pácha islamský štát a jeho asociované skupiny sú neludské. E, rovnako sem patria cílené útoky na príslušníkov etnických, e, náboženských menšín ako Kurdov, Turkmenov, Jezidov, kresťanov. Nútené, nútená náboženská konverzia a násilie proti ženám a deťom to dokazujú. Ďalšie kroky treba prijať. Rečník bol prerušený. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Castaldo na jednu minútu presne. Ďakujem pekne, predseda. Vy si v týchto rokoch uh, si vytvoril systém na potieranie všetkých uh, ľudských práv a uh, ich nástrojom propagandy uh, je násilie. Viac než 5 tisíc žien uh, uväznili a urobili z nich otrokyne a konkubíne Takisto aj dve bývalé kandidátky do e, Mosulského e, parlamentu nezastavia sa ani pred deťmi. Aký je to e, svet, v ktorom ste znásilnení v 12 a je to prirodzené? Medzinárodné spoločenstvo si urobil červenú čiaru pri chemických zbraniach ale to, čo robí ISIS, je možno ešte zničujúcejšie. Zničí vám to dušu aj telo. E, nemôžeme podporovať e, zbraniami, zbraniami niekoho, kto e, takto sa správa. A mali by sme skončiť iba s peknými slovami a prejavmi. Minút strikt. Ďakujem pekne, pán Alan Smith, na jednu minútu. Vážený pán predseda, ja sa budem vynasnažiť, aby som v tejto minúte poukázal na hroznú situáciu v Iraku a je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že zásahy v Iraku sú katastrofálnym zlyhaním úsudku a politiky západného sveta a skutočne sa treba za to hambiť. My sme Irak dostali do katastrofy, kde trpí úplne každý a v tomto uznesení hovoríme o situácii žien konkrétne. Ja mám pripomienok textu, ktoré sa mi páčia. Bod 12, komunita LGBT. Bod 13 vyzýva Iráka, aby sa prijalo uznesenie 1325 OSN. Máme myšlienky k tomuto uzneseniu, ako zlepšiť situáciu žien v Iraku, ale máme historickú zodpovednosť voči ženám, deťom a mužom v Iraku aby sme sa angažovali a zlepšovali ich životy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Weidenholzer, Jozef, na 1,5 minúty, nech sa páči. Tak, ako počujeme zo Severného Iraku, o tisíckách žien a detí, ktoré sú v tieženských táboroch, tak eh, je to ako keby sme sa vrátili o tisícky rokov vpred, eh, ako keby neexistoval hákský dohovor, eh, ako keby to neboli v 21. storočí ideologická extremistická skupina za, si nevšíma civilizačný pokrok obyvateľstva. Tie podmienky sú nepredstaviteľné a najviac trpia ženy a dievčatá tisícky sú zatýkané, ich eh, prichádzajú osobnú integritu, sú sexuálne zneužívané, mnohé z nich eh, sú obeťami nútených eh, sobášov. To nemôžeme prijať, týmto ľuďom musíme pomôcť. No a prečo? Preto navrhujeme túto tému, pretože dúfam, že prispieme k tomu, že medzinárodné spoločenstvo bude vyvinie väčší tlak na to, aby ukončilo tieto barbarské činy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Žerard Depre na jednu minútu. Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, za dva dní vidíme, ako sa porušuje, porušujú ľudské práva vo svete. Vidíme, že ženy Demokratickej republiky Kongo boli obhajovaní tými, komu sme navrhli, cenu. A teraz vidíme, ako trpia ženy v Iraku. Je to absolútne nepri- nepriateľné zotročovanie, znásilňovanie fyzické aj psychické, bez toho, aby sme hovorili o tej neuveriteľnej veci, o tom, ako sa ženy predávajú. Po týchto hrozných skutkoch odsudzujeme v našom uznesení tieto útoky a vyzývame komisiu a členské štáty, aby realizovali špecifické opatrenia, aby sa sme ukončili násilie na ženách a deťoch, ale hlavne, čo je pre mňa zásadné, vyžadujeme od irackej vlády, aby ratifikovala rímsky štatút a aby tieto zločiny boli odsúdené. Pán Koso Permuj, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Máme tu autentickú kalváriu je tu tzv. štát, ktorý sa nazýva ISIS a ktorý pácha zločiny v Iraku a v Sýrii. Treba povedať, že to, čo sa stalo v roku 2004, keď prišlo porušeniu občianského štatútu, skutočnila sa republikánska revolúcia a nezávislo, nezávislo od náboženstva a vierovýznania, ženy dostali právo slobody vierovýznania. No a preto mohli byť upravené rodinné pomery. Ale keď sa teraz pozrieme na to, čo robí ISIS, ale tiež iracká vláda, úplne vôbec nedodržiavajú žiadne práva, naopak príjmajú zákony, ktoré sú diskriminačné voči ženám aj LGBT my toto uznesenie podporujeme. Ďakujem pekne na jednu minútu pán Kelan. Doktor Mukwege eh, povedal, že eh, sexuálne násilie sa stalo nástrojom vedenia vojny, a to nielen v Afrike. V Iraku islamistickí teroristi za pol roka eh, spôsobili katastrofálnu humanitárnu krízu a sídlenie stoviek tisícov ľudí. Odhady OSN hovoria, že v októbri 5 až 7 tisíc ľudí eh, bolo, sú eh, väznené a zneužívané džihadistami ako sexuálne otroky, otrokyne. My vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na Irak, aby dodržiavali eh, slobodu a ľudské práva. a Pomoc pre traumatizované ženy je potrebná potrebujú psychologickú, psychologickú starostlivosť a lekárskú starostlivosť. No a iniciatíva OSN boj proti IS je, treba ju privítať. Ďakujem pekne. Sean Kelly, nech sa páči. Je dosť ťažké prečítať si toto uznesenie, pretože to človeka naplňa hrôzou. Ak si uvedomíme, že v 21. storočí, ako tu odznelo, tu máme fyzické a sexuálne násilie, sexuálne otroctvo, obchodovanie s ľuďmi, ženy, dievčata sa predávajú na trhoch, majú označené sú cenou na predaj a handluje sa tu o cenu. A potom sú tu ešte súdy, ktoré jednoducho odsudzujú ženy na trest smrti a potom sa tieto ženy zastrelia do hlavy. Musíme jednoducho urobiť niečo. Keď sa prekročia takéto červené línie, ako je tomu teraz, tak sa musí niečo urobiť na to, aby sme zachránili životy a dôstojnosť žien a predovšetkým dievčat. A čo je veľmi čo si musíme uvedomiť, je, že sa približuje aj zima. Dúfam, že jednoducho môžeme vyriešiť túto situáciu čím skôr. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marta, máte minútu. Vážený pán predseda, situáciu, ktorú zažívajú irácké ženy a deti z tzv. islamského štátu, je dramatická. Preto musíme urobiť všetko preto, aby sa zabránilo porušovaniu ľudských práv. Takéto vynútené sobáše, zotročovanie, predávanie žien na trhoch za fixné ceny a cena sa líši od veku. Keď majú dievčata 15 rokov, tak sú veľmi drahé. Takže je tu aj veľa zavlečených žien, unesených žien, a toto násilie sa sústredí predovšetkým na ženy, ktoré vyznávajú iné náboženstvo. Ženy sú vždy prvými obeťami vojny a vďaka tomuto uzneseniu môže Európsky parlament vyslať jasné posolstvo, kde odsudzujeme tieto činy. Obraciame sa na OSN, na všetky národné parlamenty, obraciame sa na všetkých ministrov, aby sa konečne začalo konať a teraz dostane slovo pán Čarnecký. Vážené dámy a páni, ďakujem pekne. Nehovorme už viac o nejakých líniách, pretože tieto línie už boli prekročené. Prekročili ich privrženci tzv. islamského štátu. My politici musíme hovoriť o vážnych chybách, ktorých sa dopustili iracké úrady a vláda a aj tých, ktorých sme sa dopustili my na západe, pretože pasívnosť z našej strany aj na strane úradov Iraku, to všetko viedlo k tomu, čo sa momentálne deje vo veľkých častiach Sýrie a Iraku. Musíme protestovať, ale musíme urobiť viac, než len takéto verbálne protesty podávať. Musíme urobiť konkrétne kroky v mene Európskej únie, pretože to, čo sa tu teraz deje, to sú, žen, to sú obrazy, ktoré poznáme z minulosti, zo stredoveku a nie z 21. storočia. Musíme jednoducho urobiť všetko preto, aby sa situácia zmenila. ako Rafa, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Predtým, než začnem, uvedomte si, že ja som mala dostať minútu 10 sekúnd, ako všetci ostatní kolegovia, pretože je to dôležitý bod. Kolegovia, kolegyne, prosím vás pekne, nezapočítajte to do môjho času. Musíte nastaviť znovu hodiny. Ctení kolegovia a kolegyne, ja som členkou tohto parlamentu už 5 rokov a v tomto období sme vyprodukovali uznesenia, ktoré sú proti vraždám na ženách, deťoch a náboženských menšinách. To sú uznesenia, ktoré sú tu proti výsledkom a nie proti politikám, ktoré k tomu viedlo, viedli. My sme bombardovali Irak, my sme roz, štiepili Irak a teraz očakávame, že z tohoto chaosu by vznikli nejaké ľudské práva, ktoré by sa tam dodržiavali. To sa udeje iba vtedy, keď si splníme našu povinnosť. Udeje sa to iba vtedy, ak my povie, pomenujeme veci tak, ako sa volajú. Koľko st- životov stojí barel ropy? Koľko stojí kubický meter plynu? Iba ak sa budeme pýtať tieto otázky úprimne, tak sa nám podarí nájsť riešenie a tí ľudia v týchto regiónoch sveta začnú nám dôverovať. To sa týka Pakistánu, Sýrie, Ukrajiny a ten zoznam krajín by mohol byť ešte dlhší. Musíme začať konečne konať. Ďakujem pekne, pani Dochbíler. Vážený pán predseda, včera sme počuli od pána doktora Mukwegeho opisy brutálneho znásilňovania žien v Kongu. Viackrát povedal, že tieto znásilňovačky sú vo vojne využívané ako vojnový nástroj. Dnes sa obraciame proti inej forme vojnového nástroja, kde sa ponižujú ženy a dievčatá. Už v septembri sme tu čítali správy o systematických postupoch proti jezickým rodinám. Ženy a deti sú oddelené od rodiny, sú donútené sobášiť sa, e, zobrať si za muža členov islamského štátu. Takáto, takéto násilie je jednoducho stratégiou tzv. islamského štátu a je to kampaň na zničenie všetkých stôp nearabov a nesunitov. Chcela by som zdôrazniť, že Medzinárodný súdny dvor by si mal uvedomiť, um, začať vyšetrovanie proti zahraničným bojovníkom islamského štátu, Avšak toto nebude stačiť a preto žiadame, aby iracká vláda ratifikovala rímsky štatút. Ďakujem pekne, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Po najnovších správach, ktoré sme počuli od Amnesty International, je to tak, že od začiatku kampania Islamského štátu v severe Iráku sme tu mali tisícky jezických žien, ktoré boli unesené a Islamský štát eh, ešte stále má pod ochranou veľké územia tohto štátu. A my chceme a uvedom, vidíme, aký, akým zneužívaniam ľudí tu dochádza cez, zo strany týchto extremistických skupín. Tieto skupiny sú pripravené za túto ideológiu prísť o život. Ja neviem, koľko žien sa to týka a toto teritorium sa kontroluje aj naďalej zo strany týchto extrémistov. To sú jednoducho vážne porušovania ľudských práv. Sú to zločiny, zločiny voči ľudskosti a my musíme zasiahnuť čo možno najskôr. Ďakujem, pán Ferrand, na minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Irak je centrom súčasnej diskusie ale závisí to od nás všetkých, aby sme urobili niečo. Pred 25 rokmi George Bush povedal, že že bude postupovať proti Iraku z viacerých dôvodov a väčšina irackých ľudí v tom čase utrpela a táto krajina upadla do veľkého chaosu. A súčasnosť vyzerá tak, že jednoducho e, obyvateľe tejto krajiny sa stali obeťami najhoršej formy ideológií. Sú tu niektorí medzi nami, ktorí sa zúčastnili na operáciách v roku 2003, e, ktoré prebehli e, pod vedením Georgea Busha mladšieho. A my teraz sa vyjadrujeme k tejto situácii kvôli tomu, čo sa udialo v minulosti a žneme vlastne výsledky týchto aktivít. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Vážení, vážení poslanci, vážené poslankyne, vidíme tu agresívne útoky na zo strany predstaviteľov islamského štátu, sú tu znásilňovania a celé to vedie do vážnej humanitárnej krízy. So ženami a, a dievčatami sa zaobchádza, ako keby boli nejaká komodita, nutia ich sobášom a tento islamský štát už nadobudol rozmery nielen v jednom štáte alebo na jednom území. Má to cezhraničný charakter. Musíme sa snažiť bojovať proti všetkým druhom takýchto otrasných ohavností. Tak ako povedali aj predrečníci, znásilnenie je strašná zbraň, ktorá sa používa na to, aby sa zničilo, zničila ľudská dôstojnosť. My musíme bojovať proti takýmto dôstojnosť a musíme apelovať na irackú vládu, aby, aby podporili snahy, ktoré by viedli k riešeniu. Ďakujem pekne a mi tu dostane slovo pán Belder vážený pán komisár. Neuveriteľné súženie tu vidíme, keď hovoríme o týchto prípadoch. Potrebujeme pre postihnutých špeciálne programy pre ľudí, ktorí boli znásilnení, aby sme im pomohli. Máme tu 2 milióny e, vdov, ktoré by potrebovali pomoc. Takisto sú tu ľudia, ktorí boli donútení do sobášu, Musíme apelovať aj na mimovládne organizácie, ktoré by pomohli v tejto krajine. Vidíme, že tu nie je žiadna veková hranica pre tieto nutené sobáše. Takže my musíme jednoducho spolu s organizáciami pre ľudské práva cez OSN pokračovať. Ďakujem pekne. Pani Veržia, máte minútu. Toto uznesenie teoreticky hovorí o unášaní žien a detí. Ženy sú predmetom znásilňovania a hoci táto teroristická skupina, ktorá o sebe tvrdí, že štátom, znásilňuje dievčatá, znetvoruje ich pohľavné orgány, núti ich k sobášom a vlastne dochádza tu k utláčaniu, pokiaľ ide o ich náboženské vierovýznanie. Ženy sa tu predávajú na trhu. Treba upozorniť na všeobecnú situáciu v Iraku. Máme tu dočinenia s intervenciou Spojených štátov, ktoré takisto sú zodpovedné za chaos v tejto krajine. Chcela by som povedať, že spôsob boja za ľudské práva sa vlastne vykonáva v tejto poslaneckej snemovni, ale ja tomu nerozumiem. Prečítajte si prosím vás všetko, čo tu hovoríte. Teraz dostane slovo pani Julian. Vážený pán predseda, 25. novembra sme oslavili Medzinárodný deň eh, pre odstranenie eh, násilia voči eh, ženám, ale táto skutočnosť je iba prázdnosťou, keďže v Iraku dochádza to, čo sa tam teda deje. Jezické ženy každodenne E, sú znásilňované, týrané, e, sexuálne zneužívané, e, sú nútené k manželstvám. Žiadam komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na garantovanie základných práv týchto žien. Okrem toho dúfam, že iracká vláda čoskoro sa stane členom Medzinárodného súdneho dvora tak, aby E, sa dalo, dali súdiť, e, súd, súdiť vojenské e, zločiny islamského štátu. Ďakujem. Vážení kolegovia, ktorí prichádzate do sály, chcel by som vás požiadať, aby ste tak robili potichu, pretože teraz si vypočujeme pána komisára Stylianidesa, ktorý ukončí túto diskusiu. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, vážení kolegovia, je pre mňa cťou byť tu dnes v mene vysokej e, zástupkyne e, Federiky Mogherini, aby som sa venoval téme, ktorá vzbudzuje e, našu veľmi veľkú pozornosť, a to právom. Eh, ženy a dievčatá sú eh, veľmi ťažko zneužívané a týrané eh, ISISom v Iraku. Hovorí sa tam o sexuálnom zneužívaní nútenej nutenej zmene teda príslušníctva k, k náboženstvu, otroctve a podobne Rada pre zahraničné e, otázky viackrát e, odsúdila takéto brutálne činy a e, volala potom, aby tí, ktorí sú za ne zodpovedné, boli vzatí za zodpovednosť vysoký komisár pre ľudské práva OSN tiež e, e, zahajú vyšetrovanie e, porušovania ľudských práv zo strany ISIS v Iraku. Pán komisár, prepačte, e, preruším vás, hovorí pán predseda. Chcem znova apelovať na kolegov, aby v tichosti zaujali svoje miesta a počúvali e, prejavu pána komisára. Iracká vláda by teraz mala zabezpečiť vyšetrovanie e, všetkých zneužití ľudských práv, aby nedochádzalo všade k beztrestnosti, a pretože je potrebné rešpektovať právo preto e, žiadame reformu e, systému trestného práva a konsolidáciu kultúry e, rešpektu voči ľudským právam. Nezávislé súdnictvo je zásadne dôležité a bude veľmi dôležité v procese národného zmieru Mnohé z tých porušení ľudských práv, ku ktorým momentálne v Iraku dochádza, e, sa kvalifikujú ako vojnové zločiny e, e, voči ľudskosti. A teda e, za ne by mal e, byť e, potom príslušný medzinárodný súd pre vojnové zločiny podľa článku 12 Rímskeho štatútu. Treba podporovať dôležité reformy v oblasti právneho štátu. Treba v Iraku Začali sme začiatkom septembra práve podporovať takéto reformy súdneho systému v Iraku. Tiež priamo podporujeme e, mnohé opatrenia zamerané konkrétne na ochranu žien a e, detí. Vytvárame stratégiu pre ochranu žien a pomoc e, obetiam rodového násilia E, snažíme sa takisto o ochranu e, ohrozených e, skupín, vrátanie žien a detí. To je priorita pre EÚ. Je tam viac než 2,1 milióna ľudí, ktorí sú vlastne utečencami vo vnútri krajiny. Vyžaduje si to silnú humanitárnu pomoc lekárskú, aj sociálnu a psychologickú pre obete ktoré e, sa stali na, e, obeťami e, sexuálneho násilia. Treba tiež podporiť irackú vládu v takto zložitom období pre ňu a snažiť sa všetkými spôsobmi o pomoc obetiam násilia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostal som e, sedem e, návrhov e, uznesenia. Diskusia sa teraz ukončila. O chvíľu budeme hlasovať o tejto téme.